Pokračujeme e, v našom zasadnutí. Zápisnice zo včerajška, schválené znenie je k dispozícii. Máte, prosím, nejaké námietky? Nie. E, tým pádom protokol je schválený.